Äh, Vertrag ab dem 1. Dezember einen neuen Vorschlag vorzulegen. Gibt es damit Einverständnis? Dann wird so verfahren. In Ordnung. Dann kommen wir zum Punkt 31. Das ist der Bericht des Kollegen Mastalka. Bitte, Sie haben das Wort. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručný. Äh, myslím, že často mluvíme tady o dětech, o jejich právech a dneska máme skutečnou možnost pro děti něco udělat Eh, a to prostřednictvím návrhu eh, schválení úmluvy, eh, Hákské úmluvy z 23. listopadu roku 2007 o mezinárodním vymáhání podpory na dítě a jiných druhů rodinného výživného. Cílem úmluvy je zajistit účinné vymáhání rodinného výživného. Protože se velká většina takových pohledávek týká dětí a podpory na dítě, představuje tato úmluva především opatření na ochranu dětí to znovu zdůrazňuji. úmluva pokrývá mnoho praktických otázek realizace vymáhání které ovlivňují způsob uplatňování mezinárodních nároků například jazykové požadavky standardizované formuláře administrativní spolupráci včetně použití nových technologií které povedou ke snížení nákladů a zkrácení lhůt Úmluva také stanovuje podrobná pravidla, která se týkají uznávání a vymáhání ve věcech vyživovacích povinností. E, případ, kdy zahrnující dva členské státy Evropské unie by se řešil v e, souladu s nařízením o vyživovací povinnosti. Na druhé straně e, případ týkající se členského státu Evropské unie a třetího státu, který je smluvní stranou úmluvy, by se řešil v souladu s úmluvou. Vztahy společenství s jinými smluvními stranami úmluvy by tedy byly upravené harmonizovaným souborem pravidel. Navrhuje se, aby úmluvu uzavřelo společenství bez zapojení členských států, a aby se společenství samotné zabývalo prohlášeními k úmluvě Jedno takové prohlášení by uvedlo do souladu rozsah celé úmluvy s rozsahem nařízení o vyživovací povinnosti. Členské státy by tak byly vázány úmluvou proto, že si ji společenství uzavřelo. Komise navrhuje, aby bylo dohodnuto datum, ke kterému musí členské státy oznámit, které ústřední orgány podle úmluvy určilo, včetně data, ke kterému musí členské státy sdělit kontaktní údaje a jazyky podle eh, nařízení o vyživovací povinnosti kterým je. eighteen září two thousand and ten komise by tyto informace soustředila a předložila je stálému výboru haagské konference. moje stanovisko jako zpravodaje je eh, co nejrychleji eh, přijmout tento dokument připojit se k této úmluvě hlasovat v jeho prospěch vzhledem ke skutečnosti že úmluva je součástí plnohodnotného a potenciálně celosvětového právního rámce který se zabývá vymáháním podpory na dítě a jiných druhů výživného. současně s usnesením které máte jistě v písemných podkladech navrhuji aby deadline pro podávání pozměňovacích návrhů byla sixteen